návrh uznesení v prípade porušenia ľudských práv v Rusku. A konkrétne ide o prípad Estona Kohvera, Olega Sencova Aleksandra Kolčenka. Pán Brok by sa mal ujať slova v tejto chvíli, údajne. K Azerbajžanu, aha. Um, avem amendamentul 3 prin ridicare de mâini. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 1 a 2 sú rovnaké. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Este Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Celkové uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalší bod sa týka uznesenia k Angole. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. prijaté. Ďalej nasleduje uznesenie o Azerbajdžane. Pán Brok, nech sa páči. Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že Azerbajdžan eh, si zaslúži eh, výraznú kritiku kvôli porušovaniu ľudských práv veľmi ráznu kritiku a preto ciele tohto uznesenia považujem za správne, ale na druhej strane naliehavé otázky nemôžu byť predsa formou e, formulovať svoje zásadné politické presvedčenie, ak sa to prerokúva vo výboroch, v ratifikácii, alebo ak sa venujeme tomu, či chceme mať energiu z južných zdrojov, alebo či chceme byť v plnej miere závislí od Ruska. Toto sú strategické otázky, ktoré si zaslúžia dôkladné preskúmanie v príslušných výboroch Európskeho parlamentu. A preto vás chcem požiadať, aby ste toto vzali na vedomie a aby ste uznali, že tieto body by sa mali vyňať z tohto uznesenia, O to, tomto uznesení môžeme si to rozhodnúť, ale vyžaduje si to eh, dôkladné preskúmanie, prerokovanie. Ja si nemyslím, že by sme eh, v naliehavých eh, otázkach vo štvrtok rozhodovali o tom, či chceme alebo nechceme rokovať s Čínou. My predsa, ak toto teraz chválime, musíme okamžite uzavrieť všetky rokovania s Čínou a s Ruskom. Toto predsa nezodpovedný prístup k zachovávaniu našich záujmov. Chcem požiadať, aby sa to stiahlo z programu pre toto uznesenie. E, Pán Brok predniesol návrh, aby sa zmenil, upravil program schôdze. Chcem sa opýtať kolegov, e, ktorí zastupujú ostatné skupiny, či sú proti tomuto návrhu. Ja. Francamente, Domnul Presidente, non ho capito la proposta se la proposta Pán Panceri, um, úprimne povedané, nechápem celkom, eh, aký je tu teraz návrh, či by sa mali stiahnuť niektoré prvky uznesenia, alebo je tu iný návrh. Isté, že každý môže hlasovať eh, podľa svojho svedomia o jednotlivých bodoch uznesenia, ale keď hovoríme o odklade celého hlasovania, tak za našu skupinu môžem povedať, že sme síce nemohli hlasovať v minulosti o hlasovaní o porušovaní ľudských práv v Azerbajdžane. Mala by to urobiť preto plénum. Ďakujeme pekne. Pán Brok požiadal o zmenu programu plenárnej schôdze a preto sa pýtam aj ostatných skupín, či sú ochotné to akceptovať alebo či sú proti, aby sa zmenil program schôdze. Pani Lunaček. Ďakujem. Chcem povedať dve veci. Poprvé, ak sa nemýlim, zmeny v programe v tejto chvíli už nie sú možné podľa pravidiel toho, čo som sa dopočula, pretože som sa dopočula, že EPP chcú odložiť toto hlasovanie. A po druhé, skupina EPP bola súčasťou tieňových rokovaní, preto bolo možné už vtedy upozorniť na niektoré veci, už hlasovanie po častiach zavedené. Isté, že odklad tejto chvíli už nie je možný, ani nie je možné vyňať niektoré body zo znenia. Môžete eh, predložiť ústne pozmeniace návrhy ale iné možnosti v podstate tejto chvíli už nie sú. Domnul Ďakujem. Najjednoduchšie by bolo, keby sme nechali poslancov o tom rozhodnúť. Rozpráva už prebehla a program sa nejako nemenil a je predsa bežné, že z istých dôvodov je možné odložiť konečné hlasovanie. Neviem, prečo by to nemalo byť možné v tomto prípade. Podľa mňa nie je celkom užitočné teraz si tu nejako umelo vykladať pravidla rokovacieho poriadku. Ak sa väčšina rozhodne o tom, že sme ochotní to odložiť, môžeme to odložiť, môžeme sa tým zaoberať napríklad aj v Bruseli na druhej plenárnej schôdzi v septembri. Dovtedy sa to všetko stihne dôkladne prerokovať. Myslím si, že dovtedy by bol dostatok času to nejakou triasť. a aj potom môžeme veľkou väčšinou odsúdiť porušovanie ľudských práv v Azerbajdžane. To je predsa eh, aj záujme autorov. Tu predsa nejde o 8 dní hore dole. Ja by som eh, mohol aj podrobnejšie uvieť škody, ktoré by takéto unahnalé rozhodnutie eh, spôsobí. Ak sa to však nepodarí, tak eh, bohužiaľ mám smolu. V tejto chvíli máme teraz dve možnosti. Buď tento bod na programe nenecháme, stiahneme ho z programu No, toto sa však už nedá, pretože tu ide o naliehavé otázky. A druhá možnosť je zmeniť program schôdze. A takáto zmena programu by bola možná len za predpokladu, že všetky politické skupiny by ju podporili. Myslím si však, že je minimálne jedna skupina, ktorá si to neželá. A ešte sú aj kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Je pán Marias. Pán predseda. V podstate, čo sa týka, e, postupuje to celkom jednoduché. Pán Preda je jeden zo spoluautorov toto uznesenia. Vyjadril sa, že skupina EPP požiada o odklad hlasovania a o toto vlastne teraz ide. Mali by sme teraz hlasovať o tom, či chceme odložiť hlasovanie o tomto uznesení alebo nie. Majam, majam doj am doi eh, doamna Vale... Ešte ďalší dvaja kolegovia, pani Valenciano. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat o parte din colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. De. Musíme si vypočuť všetkých. Naliehavé otázky musia byť odhlasované po tom, čo prebehla rozprava. A ak skupina EPP nebola ochotná zúčastniť sa rokovaní, e, bohužiaľ, bol dostatok času o veciach rokovať. V Azerbajdžane ľudia čakajú na to, čo my dnes odhlasujeme a aký signál im dáme. Hlasovať sa musí. Teraz e, pán Korao. Un attimo, io... Momentíček, eh, chcel by som zareagať na to, čo povedal eh, pán eh, Brok. Nerobme z toho politickú otázku. Zdá sa mi absurdné, že niekto toto povie, že je to veľmi citlivá politická otázka, ktorej sa treba venovať na výbore a nie e, niečo, čo sa týka ľudských e, práv, ako napríklad e, Azerbajdžan. Postupujete naozaj dvojakým metrom. Hlasujeme o tom jednoducho, lebo tu ide o ľudské práva, nie preto, že niekto zmení názor. Pani Harms. Doamna Harms este ultima care a cerut și după aceea vom comunica ce... Pani Harms požiadala o slovo a dostane ho ako posledná. Mám prosím faktickú poznámku, hovorí pani Harms. Ja som pochopila pána predsedu tak, že náš rokovací poriadok nepripúšťa, aby sa odkladalo hlasovanie v prípade naliehavých tém, po tom, čo už e, bola otvorená a prebehla rozprava a potom, čo bolo predložené uznesenie. Ak je tomu naozaj tak, a takto to potvrdili aj príslušné oddelenia parlamentu pred hlasovaním. A to znamená, že hlasovanie, o ktoré požiadal pán Brok, vôbec nie je prípustné podľa pravidiel, ktoré sú platné. A napokon si to povedal aj vy, pán predseda. Takže ide tu o naliehavú záležitosť a preto sa hlasovať musí. Jediná možnosť by bola iba zmeniť znení programu schôdze a na to by bolo potrebné, aby všetky politické skupiny to podporili. A tento konsenzus sa nepodarilo dosiahnuť a to znamená, že sa musíme teraz venovať hlasovaniu. Takže hlasujeme. Pod 7, kto je za? V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Takéto sú pravidlá. It's no manipulation, Mr. Brock. Nede tu žiadnu manipuláciu, pán Brock. Takto toto stanovujú pravidlá. Takže ešte raz hlasujeme o odseku 7 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, prosím. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmiaci návrh 2. Opäť, kto je za? Proti. Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté. Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Votul este închis. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 18 pôvodného textu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ocek 19. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ocek 22. Je tu ústny pozmeňovací návrh pani Šáke. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som eh, nechcela kolegov oberať o čas. Ide tu o nápravu toho, aby bolo jasné, že volebná pozorovacia misia ODIHR nebola e, e, nejako um, poškodená. Chceme len stiahnuť poslednú vetu z tohto odseku 22 z textu. Sú prosím nejaké námietky k tomuto ústnom pozorňujúcemu návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať. Takto zmenený bod. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie M, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si ale preveríme. Preveríme si to. Hlasujme prosím teraz. Votul este închis. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ďalšie hlasovanie migrácia a utečenci v Európe. pozmeňujúci návrh 6. Hlasujeme menovite. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 5. A to v dvoch častiach. Obe menovite. Hlasujeme o prvej časti menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 6 v troch častiach. Všetky e, menovite. Prvá časť. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 8. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 9. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 10. Za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 9 eh, hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Odsek 10. Hlasujeme elektronicky menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Je, to, je tu ústna pozmeňujúca e, poznámka pani Koraca Bild k odseku 11. Veľmi stručne e, asi sa zhodneme na tomto jednoduchom e, pozmenení na konci dodáme, že implementácia spoločného azylového systému berúc do úvahy najlepšie záujmy detí. Ďakujem. Există opoziție la acest amendament? Nu? Atunci supun la vot acest punct modificat cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Doamna Coraț, aveți cuvânt. Thank you, Mr. Máte slovo, pani Koraca Biet. Ešte raz, toto nie je e, e, k, poz, e, k pozmenujúcemu návrhu 11, ale k odseku 11, kde sa ústne dodá to, čo som povedala berúc do úvahu č, záujmy de- detí. Chcem, chcem, mám prečítať celý ten odsek? Cred că lumea știe despre ce este vorba. Myslím si, že že kolegovia už teraz vedia, o čo ide. Vom vota elektronik. Teraz elektronicky hlasujeme o odseku 11 pozmenenom doplnkom pani Koraca Bild. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Adoptat. Adoptat. Prijíma sa. Teraz sa dostávame k odseku 12, e, pozmeňujúci návrh 11. Hlasujeme menovite. Yeah. Sure. I am told that the interpretive... Zdravia mi, že sa asi pomýlili tlmočníci. Yeah, I și pentru interpreți Poviem to ešte raz pre všetkých, ktorí e, to nepochopili. Ide o e, bod 12, pozmenujúci návrh 11, menovité hlasovanie. Deci, votul este deschis. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 12. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 1. Hlasujeme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 1. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preverme si to. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 14, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 15 pôvodného textu v dvoch častiach. Hlasujeme menovite. Prvá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmejúci návrh 15. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 4 hlasujeme e, menovite. Končím hlasovanie. Zamieta sa si návrh 5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. si návrh 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme si túto časť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie J. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz uznesenie e, ako celok. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Trečem na Teraz sa dostávame k mierovému procesu na Blízkom východe a teda príslušnom uznese, príslušnému uzneseniu v tejto súvislosti. Máte niečo k procesu? Boli tu veľmi zložité rokovania. E, e, prosím, e, pozrime sa na pozmenujúci návrh číslo 1. Tento Pozmeňujúci návrh z EKR je veľmi nebezpečným pozmeňujúcim návrhom. Hovorí o dvoch štátoch pre dva národy. Je to vlastne etnická čistka. A chcem vám pripomenúť, že 20 občanov Izraelu sú arabského pôvodu a chcem vás upozorniť, že nemôžeme mať e, e, takýto postup, to by, z, z, e, to by e, ohrozilo e, reputáciu, povesť tohto parlamentu, mali by sme hlasovať proti. Din, din, din punct de vedere politic pot să înțeleg... Politicky vnímané tom, e, e, z politického pohľadu tomu rozumiem, ale je tomu teraz tak, že nie celkom dobre tomu rozumiem. Veľmi neskoro prichádzate vo vzťahu k rokovaciemu poriadku k, takémuto, e, k takéto žiadosti a takúto žiadosť nemôžeme schváliť. A to znamená, že situácia je celkom jasná. Jednoducho hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme si to, ale elektronicky. Končím hlasovanie. Zdržal sa niekto hlasovania. Zamieta sa. Pozmejúci návrh číslo 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme si to, ak chcete. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz odsek 6, pôvodný text, dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz hlasujeme menovite o celom uznesení. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz sa dostávame k situácii v Bielorusku. Odsek 6, pôvodný text v dvoch častiach. Hlasujeme. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz menovité hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu číslo 1. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz Hlasujeme o celom uznesení. Kto je za? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz sa dostávame k správe Lupe Fontane. Ide o sociálne podnikanie a sociálne inovácie v boji proti nezamestnanosti. Odsek 19, pôvodný text v dvoch častiach. Obe e, hlasujeme. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Odsek 20. Pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? prijíma sa druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 22. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 29 vo častiach, kto je za, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 31, dve časti, časť 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 eh, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 44 v dvoch častiach. E, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 2 za, proti, zdržali sa, prijatá. 50. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. KIS. Hlasovanie ukončené. príjma sa. 51, menovité hlasovanie tiež. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Úvodné ustanovenie M v dvoch častiach. Časť 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o e, celom uznesení. E, otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. Teraz e, správa pani Dlabajovej o vytvorení konkurencie e, schopného e, trhu práce v 21. E, storočí v EÚ. Pozme no, sa jedna za, proti. Zdržali sa. To si preskúmame. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Odsek 2 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si ešte preskúmame. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pôvodný text pred bodom 3 v dvoch častiach. E, kto je za prvú časť, kto je proti. E, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 8 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, to si e, overíme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. odsek 9 v dvoch častiach. Prvá časť, e, e, zvinite ruky, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Príjma sa. Odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa to si e, preskúmame. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté 17 v troch častiach. Časť 1 za, proti, zdržali sa prijaté časť 2 za, proti, zdržali sa prijaté e, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté Dobre, toto si overíme. Otvorím hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 ešte raz, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Adoptat. Príjma sa. Pentru, împotriva, abține. Proti, zdržali sa, prijaté. 50 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pentru, împotriva, abține. 51 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté. Ale ešte raz si to overíme. skončím hlasovanie. Zamieta sa. Teda druhá časť 50. 51. v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. 54 v dvoch častiach. Prvá časť je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 57. v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 59 za, proti, zdržali sa prijaté 67 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, preskúmame si to.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 Končím hlasovanie. Je to prijaté. 74 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 81 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Ešte si to ale pre istotu overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 82 za. proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 84 v dvoch častiach. Prvá časť je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 85. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 86, tri časti, e, všetko menovité hlasovania. E, prvá časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa e, časť 2. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Príjma sa časť 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Adoptat. 90. 90. E, v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Časť 2. Za proti zdržali sa prijaté. 96. V dvoch častiach. E, e, jednotka za. Proti zdržali sa prijaté. Časť 2 za proti, zdržali sa, prijatá. 97. v dvoch častiach, časť 1 za, proti, zdržali sa, prijaté, časť 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98. E, časť 1 za, proti, zdržali sa, prijaté, čas 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. KIS. Adoptat. 101. Prina... Prijaté 101. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 102, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, tre, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá 106. V štyroch častiach e, všetko minovité hlasovania. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím. Je to prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Čas 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Časť 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom e, poznámka 2, e, e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa, prijaté. E, úvodné ustanovenie C v troch častiach všetko menovité hlasovania. Otváram hlasovanie k jednotke. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté čas 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté F. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Časť 2, kto je za, zdržali sa prijaté. H To si preskúmame. E, e, druhá časť FK. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Úvodné ustanovenie H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Trečem acum la raportul Crisogonos. Teraz nasleduje ďalšia správa, správa pána Krysogonosa e, o 30. a 31. výročnej správe o uplatňovaní EU legislatívy. Odsek 5. Otvárame novité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 9 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie o druhej časti, odseku 9. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 21. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 39. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Srdečne ďakujem všetkým kolegom.